Okay. Vážení kolegovia, vítajte na dnešnom zasadnutí výboru. Som rada, že tu medzi nami vidím nových členov, takých, ktorí tu predtým nikdy neboli, čo ma naplňa šťastím. Poprosím vás, aby ste zaujali svoje miesta, budeme pristúpime k našej práci, k našej, našmu programu. Máme tu už medzi nami predkladateľov. Ospravedlňujem sa vám, že budete musieť chvíľočku ešte počkať. Máme totiž na programe krátke hlasovanie. Vítajte ešte raz všetci na zasadnutí výboru PETI. Ak nie sú žiadne námietky, voči programu rokovania, tak konštatujem, že bol schválený. Ešte vás upozorňujem, kolegovia, že pobedňajšie zasadnutie začne už o 14.30. 14.30 je to vlastne výsledok dohody ohľadne testovacej fázy a platí to pre všetky výbory. Všimli sme si, že tých e, časových e, slotov je málo a aby sme teraz mohli postupovať v našej práci na jednotlivých spisoch, máme ten, túto extra pohodinu naviac, čo je vlastne dobrá správa. Takže obedná prestávka končí o 14.30. Ďalej, bod číslo 3, schválenie zápisnice zo zasadnutia v júli. Zápisnicu ste dostali, ak nemáte nič voči obsahu tejto zápisnice, tak ju môžeme považovať za schválenú. V poriadku. Chcela by som ďalej medzi nami privítať novú stážistku na našom sekretariate Teohanu Ignatovu. Vítaj, vítajte medzi nami. Teohana je pochádza z Bulharska a bude spolupracovať s nami do konca februára. Tešíme sa na túto spoluprácu a budem sa tešiť, eh, keď eh, budem sa tešiť eh, keď sa spolu porozprávame o tvojej práci. Nepochybne to bude určite veľkou pomocou pre náš sekretariat. Žiadne ďalšie informácie už pre vás v tejto chvíli nemám. Poďme ďalej k hlasovaniu. Ide o výročnú správu um, ohľadne aktivít Európskeho ombudsmana roku 2016. Pol, Spravodajkyňou je pani Marlene Mici, ktorá je medzi nami v tejto chvíli. Spravodajkyňa, ďakujem veľmi pekne, nemám čo dodať. Tie zasadnutia boli veľmi plodné, takže konštruktívna spolupráca. Ďakujem s spravodajcom, ďakujem asistentom ešte raz. Okay, I hope... Dúfam, že máte všetci pripravené svoje hlasovacie kartičky. Nie, dobre, možno, že spravodajkyňa by mohla založiť do prístroja kartičku. Dobre. I'm not waiting for anybody at this moment. Myslím, že už na nikoho nečakáme. Môžeme sa pustiť do práce, ak sa nedostavíte na čas, tak musíte znášať dôsledky. Dobre, takže odsek 3 za. Pozmenujúci návrh číslo 17 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. 18 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 19 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. Schválený. <laughs> Kompromis 4. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa, schválený. Číslo 20 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 5, proti, zdržali sa, schválený. Návrh číslo 27 proti, zdržali sa schválený. 28 za, proti, zdržali sa schválený. Kompromis číslo 6, 6 za, proti, zdržali sa schválený. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa schválený. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa schválený. 37 za, proti, zdržali sa schválený. Komprom... Overíme, overíme, skontrolujeme pozmeňujúci návrh číslo 37. Vote is closed. Zatváram hlasovanie. And it is rejected. Zamietnutý. Kompromis číslo 9 za. Again. Proti. Zdržali sa. Schválený. Číslo 41 za. Proti zdržali sa, schválený. Kompromis číslo 10 za, proti, zdržali sa, schválený. 47 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 48 v dvoch, dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa schválený. Druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnutý. 49 bol stiahnutý, kompromis 11 za, proti, držali sa, schválený. 50 za, proti, zdržali sa, schválený. Návrh 53 za, proti, zdržali sa, prijatý. 54 za, proti, zdržali sa, prijatý dva, kompromis 12 za, proti, zdržali sa, schválený. Číslo 60 za, proti, áno, mm, zdržali sa, zamietnutý. Číslo 61 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 62 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 63 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 64 za, proti, zdržali sa, schválený. 65 pro, za, proti, zdržali sa, schválený. 66 za, proti, zdržali sa, schválený. 67 za, proti, zdržali sa, schválený. 68 za, proti, zdržali sa, schválený. 69 za, proti, zdržali sa, schválený. Číslo 70 má ústny pozmeňujúci návrh. Ide o prvú časť rozdelené oddelného hlasovania. Budeme hlasovať k ústnemu pozmeňujúcemu návrhu. Áno, možno akceptovať takéto hlasovanie? Namietky voči ústnemu pozmenujúcemu návrhu? Namietky, dobre. Takže kto by bol za ústny pozmenujúci návrh? Proti? Pos- musíme si overiť. No, we cannot vote. We cannot, vote, We cannot vote. We cannot vote okay. There are, too many objections. Yeah. First, we vote for the first part. Budeme hlasovať o prvej časti. Za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Druhá časť za, proti, zdržali sa, Zdržali sa? zamietnutí. Poďme na návrh 71 za. Proti? Zdržali sa? Schválený. 73 za. Proti? Zdržali sa? Overíme. Open the vote for check. Otváram hlasovanie k 73. 23. And the vote is now closed. Zatváram. Schválený. Kompromis 13 za, proti, zdržali sa, schválený. 78 za, proti, zdržali sa, schválený. 79 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis číslo 1 za, proti, zdržali sa, schválený. Číslo 5 za, proti, zdržali sa, zamietnutý číslo 16. Ide o oddelené hlasovanie. Teda prvá časť za, za proti zdržali sa schválený, druhá časť za proti zdržali sa zamietnutý. Číslo 7 za, proti zdržali sa schválený, kompromis 2 za, proti zdržali sa schválený. Číslo 9 zdržali sa schválený. Číslo 11 oddelené hlasovanie. Prvá časť za, proti, zdržali sa, schválený. Druhá časť za, proti, zdržali sa, overíme. Otváram hlasovanie. And the vote is now closed. Končím hlasovanie. Schválený. Číslo 12 za, proti, zdržali sa schválený. Kompromis 3 za, proti, žali sa schválený, číslo 1 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 2 za, zdržali, e, proti, zdržali sa zamietnutí. Hlasujme k návrhu správy ako takej. Otváram hlasovanie. And the vote is now Končím hlasovanie. And it has been largely adopted. Správa schválená veľkou väčšinou. Gratulujeme spravodajkyni. We also congratulate you. Gratulujeme aj európskemu ombudsmanu, ktorý vykonáva vynikajúcu prácu. Dajme si kratučku prestávku, aby tí, ktorí miestnosť chcú opustiť, tak mohli urobiť. Ďakujem. fine. So when we have all when we have all our decorated guests see keď sa usadia všetci naši ctení hostia, pustíme sa do práce. Takže poďme na petíciu 1468. Ide o environmentálny dosah v súvislosti s výstavbou regionálnej diálnice v oblasti zemetrasení a petíciu 180 ohľadne ochrany údolia Vali Mirandolézy, a ktoré, sústav, ktoré sú časťou sústavy Natura 2000 a iných oblastí v lokalite Emilia Romáňa. Vítam medzi nás našich predkladateľov. Nech sa páči, pán Luka Ferioli má slovo na 3-4 minúty a následne vystúpi pán Silvano Taliavani, ak to správne vyslovujem. Najprv pán Luka Feriuli, nech sa páči. Honorevoli signori. Vážení poslanci a poslankyne, snažím sa e, po, poznažím sa byť e, stručný a náčrtnem vám, o čo ide v tejto petícii. Ten problém je pochopiteľne komplexný. Mobilita v krajine ako Taliansko je veľmi dôležitá, ale táto mobilita by sa nemala realizovať na úkor životného prostredia alebo verejného zdravia takéto, takéto dielo, ktorého výstavba sa plánuje, môže mať ďaleko siahle dôsledky pre životné prostredie. Vzhľadom, vzhľadom na to, že dohovor OSN ohľadne biologickej diverzity, na ktorom sa Európska únia e, zúčastňuje, vyžaduje tam, kde je možné vyhodnotenie negatívnych a značných e, dôsledkov na, na e, biologickej diverzite a že takéto, e, takéto vplyvy by mali byť zredukované na minimum. Malo, mali by sme sa za každú mali by sme sa snažiť o to, aby ten dosah na, enviro, na životné prostredie bol čo, bol, bol čo najnižší. Mm. Samozrejme, aj politika únie hovorí o ochrane životného prostredia a o ochrane verejného zdravia a hovorí o zlepšovaní životného prostredia, ktoré sú prirodzenou súčasťou aj ďalších oblastí politik. Nachádzame sa tu pred projektom výstavby diálnice, ktorý je, ktorý je v rozpore s, so smernicou Európskej únie a, to, a toto dielo môže mať e, za dôsledok poškodenie krajiny a poškodenie pôd, ktoré sa nachádzajú v tomto regióne. Môže mať za následok zvýšenia, zvýšenie hydro, hydro, hydrologického rizika a toto, na toto bolo poukázané už aj počas postupu pre porušenie, ktorý bol otvorený v roku 2016. Môže to mať zároveň dosah na život občanov a na samotné životné prostredie. To, čo my žiadame od výboru, je vyhodnotiť tento projekt vyhodnotiť možné porušenie e, príslušnej smernice a podľa, podľa nás ide aj o ďalšie porušenia a bolo by dobré, aby sa zaslal list ministerstvu životného prostredia a regiónu Emilia Romáňa s tým, že výstavba s tým, že výstavba tohto projektu bude mať závažné dôsledky. Treba, treba zabrániť neodvrátiteľným dosahom na životné prostredie. Pokiaľ ide, ak tento odkaz myslíme si, že ak nedôjde e, k zlepšeniu, tak by mali byť uvalené sankcie a táto podľa, podľa nás podľa nás by sa naozaj mal ešte raz tento projekt vyhodnotiť a či je vôbec, či je vôbec nutné vystavať takúto, takúto diálnicu pretože jej plánovanie bolo realizované len na základe hypotetického plánovania. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. And I would like to also invite... Poprosím vášho kolegu, pána Talavianiho, aby sa ujal slova. A takisto poprosím, aby ste sa držali člensk- e, času 5 minút. Nech sa páči. Alternatíva, ktorá bola... A vy ste ešte... Ne... Ja by som myslela, že ste urobili prestávku. Uh, už, už ste vystupovali 5 minút. Poprosím vás, môžete to ukončiť za 30 sekúnd. Dico le ultime hovorím, ešte posledný riadok mám, odkaz, ktorý by mala vyslať Európa, je taký, že ten, kto znečistuje, platí, ale nie ten, kto platí, môže znečisťovať ten odkaz by mal byť naozaj správny, teda nie ten, kto znečisťuje, môže zaplatiť, teda nie kto zaplatí, môže znečisťovať. Ďalšou, ďalšou obrovskou témou je samozrejme ochrana e, ľudského zdravia. Ďakujem veľmi pekne. Veľmi pekne ďakujem. Ďakujem aj za veľmi jasný odkaz, že ide o princíp, kto, poškod, kto znečistuje, platí. Dobre, ale teraz uvádza, udelujem slovo vášmu kolegu. Eh, grazie. Veľmi pekne ďakujem. Eh, Vážený, vážená predsedkynia, vážení poslanci, Chceme sa dotknúť e, petície 180. Ide takisto o dosahy na životné prostredie, pokiaľ diálnice, ktorá môže poškodiť životné prostredie, ak bude postavená. Ide teda o návrh diálnice Cispadána, patrí do kategórie A a ide o cestný ide o projekt rýchlostnej e, cesty kategórie C a chceme zdôrazniť skutočnosť, že návrh, e, návrh hovorí o mimo, mimo meskej ceste a preto, pretože ide o cestu mimo mesta, tak e, projekt vlastne v roku 2000, tak, tak projekt sa ukončil už v roku 2004 a objavil sa, ob, objavil sa problém s typológiou miestnej s typológiou miestnej produktivity. Preto vystala potreba prepojiť e, samozrejme e, jednotlivé body a ho, Pripomeniem len, že v regióne sa produkujú rôzne typické produkty a na to, a na to, aby sa poprepájali jednotlivé body, aby sa, aby sa, mm, aby sa transportovali osoby a tovar, musíme myslieť na, e, musíme pomýšľať aj na aj na alternatíve projekty, ako napríklad po vode a po železnici. Um, to všet, tieto, tieto podrobné informácie nájdete v prílohe 1 a 2. Pokiaľ ide o túto, eh, o, o túto diálnicu. Celkovú situáciu nájdete eh, rozpracovanú v prílohách 3a. Chceme upozorniť na ekologickú situáciu. Chceme upozorniť na to, že najmä, najmä, najmä, najmä v zime dochádza, dochádza eh, k tomu, že tam stoja vody a Mm, ďalej, pokiaľ ide o toto dielo, nevnímame tam žiadnu kontinuitu, nevnímame tam to, že by projekt bol premyslený. Podrobnosti nájdete v prílohe číslo 5. Musím už povedať, musím povedať že v oblasti došlo k rozsiahlému poškodeniu a k čomu, k čomu nájdete pripomienky k pri, prílohe 6 a 7. V tomto kontexte bude výstavba diálnice predstavovať aj veľký objem prepravy a táto doprava len prispeje k zhoršeniu situácie, ktorá v oblasti panuje. Ako už bolo povedané, zo strany relevantných environmentálnych orgánov. Na to všetko bolo neraz poukázané. Vystala preto potreba rešpektovania e, pravidiel EÚ, ktorá súvisí s kvalitou ovzdušia. Ale, ale nejde len o verejné zdravie. Ide, ide aj o krehké ekosystémy, ktoré sú súčasťou sústavy Natura 2000. Musíme zachrániť to, čo zostalo. Um, kompl- komplex, komplex, e, komplex, celá sieť e, riek, rieka Pád a podobne. Tento celý systém utrpí, ak sa zrealizuje výstavba tejto diaľnice Okrem, okrem toho je tam veľmi veľa miest, iných miest, ktoré takisto spadajú do ekologickej siete. Výstavba diálnice je v rozpore so samotnými cieľmi, ktoré si stanovil región Emília Romáňa v oblasti životného prostredia. Um, Ministerstvo životného prostredia e, pripravilo zo pár odporúčaní a musím povedať, musím povedať, že e, overenie prác a, a dosah tejto práce, že ten, mm, Chcem poprosiť pani predsedničku ešte o pár sekúnd, aby som mohol vyjadriť, aby som mohol sa s vami podeliť o, o obavu ohľadne niektorých otázok. Ako je to možné, že v takomto kontexte, e, kde sa, nachádza, e, kde sa nachádzajú tieto ekologické miesta, ktoré, ktoré kde tie, kde tie hodnoty že, že sú fragmentované a že sú poprepájané len malými, krátkými koridormi, že sa nepreskúmala, že sa nezanalizovala situácia, že neprebehla dopadová štúdia, ktorá sa mala uskutočniť na samotnom, samotnom začiatku e, návrhu projektu. Ako je možné, že komisia VIA rozhodla o e, odsúhlasení tohto projektu, keď existujú všetky takéto pochybnosti. Končím, končím, pani predsednička. E, ako je možné, že že toľko sa žiadalo od, od jednotlivých komunít, ktoré na to nemajú zdroje ľudské, finančné, technické, aby mohli realizovať takéto predpoklady. Prosím tento výbor, aby. Um, poprosím túto komisiu, aby ponechala e, otvorenú túto petíciu, aby, aby, sa, aby sa veci ešte ďalej zanalizovali. A samozrejme, ďakujeme veľmi pekne za vašu pomoc a tešíme sa na spoluprácu. Ďakujem. Teraz má slovo zástupca komisie, pán Cipriani. Ďakujem, pani predsedkynia. Pozreli sme sa na dokumentáciu, ktorú predložil uh, um, autor petície a pozreli sme sa na dostupné informácie od talianských uh, autorít pre životné prostredie na web stránke Ministerstva životného prostredia a videli sme, že pre tento projekt bol, bolo posúdenie vplyvu na životné prostredie, dopadu na životné prostredie, ktoré bolo vypracované medzi oktobrom 2012 a júlom 2017 s mnohými integráciami, dodatočnými dokumentmi, dodatočnými posúdeniami o rôznych aspektoch. Viaceré postrehy boli predložené verejnosťou, expertmi, mimovládnymi organizáciami. Toto všetko je dostupné na web stránke Ministerstva životného prostredia. Videli sme, že výsledok tohto procesu, tohto posúdenia bolo prijatie e, dekretu ministra životného prostredia v júli 25. júla 2017. A tam sa uvádza, o eh, environmentálna, že environmentálna kompatibilita tohto projektu je predmetom viacerých eh, popisov, ktoré sú špecifikované v texte toho dekretu. Na základe informácií predložených eh, peticionérmi a berúc do úvahy, že posúdenie dopadu na životné prostredie tohto projektu bolo vykonané, komisia v tomto štádiu nemôže stanoviť žiadne porušenie konkrétnych ustanovení Eh, európskej eh, eh, environmentálnej legislatívy. Čo sa týka obáv kvality ovzdušia, tak chcem pripomenúť, že tieto aspekty už sú zohľadnené a pokryté dvoma samostatnými konaniami pre porušenie, pre porušenie limitných hodnôt, ktoré sú stanovené smernicou 2008 lomeno 5 konania pre porušenie, ktoré ešte stále prebiehajú. Ďakujem pekne. So know, Ďakujem. Čiže vieme, v akom štádiu e, sú tieto konania e, pre porušenie? Vieme niečo o tom? Yes. Answer, still, any... Takže na teraz sme v rovine eh, odôvodnených eh, stanovisk, ktoré sa zasielajú talianským orgánom. To je eh, veľmi pozitívna informácia, pretože keď my vo výbore eh, máme informácie, že sú prebiehajúce konania pre porušenie, tak je veľmi užitočné mať tieto informácie, v akom štádiu procesu sa nachádzame. Čiže ďakujem veľmi pekne. Teraz otváram uh, diskusiu pre uh, uh, kolegov, aby ste sa vyjadrili. Pani Siri. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade by som chcela poďakovať našim predkladateľom za to, že prišli dnes medzi nás a že nám odprezentovali túto dôležitú petíciu. Vychádzajme z toho, čo uviedla komisia. Na... Ano, mm, komisia hovorí o porušeniach zo strany Talianska, porušeniach, ktoré sa e, teda komisia vypracovala odôvodnené stanovisko, pokiaľ ide, pokiaľ ide o porušenie limitných hodnôt alebo prekročenie limitných hodnôt, ale mňa veľmi, veľmi prekvapuje e, v hodnotení komisie to, že v rámci povinností, alebo teda toho, čo, toho, čo určuje dekret ministerstva, e, tých ďalších a, a, a ďalších 200 pravidiel alebo pokynov, ktoré budú ďalej postúpené jednotlivým komunám, o ktorých sa nevie, či budú mať právomoci a zdroje na to, aby ich mohli uplatňovať a monitorovať. Jedna, a, a mnohé z nich sa týkajú práve monitorovania oblasti, e, stáleho monitorovania kvality ovzdušia. No a mne sa zdá, že to ale komisia nepovedala Nepovedala to, že, že Taliansko sa nachádza v počiatočnej fáze um, Um, a je to práve pre chýbajúce alebo pre nízku úroveň monitorovania. Ja neviem, že, e, či, by nám to, či by nám komisia mohla povedať, že, či do toho spadá aj toto obdobie. Teda ak, ak na, jednom, na jednej strane máme pokyny na monitorovanie oblasti, na, na druhej strane e, Taliansko už nedokáže naplniť tieto pokyny, pretože, pretože sa tu objavujú e, hodnoty, ktoré prekračujú stanovené limity. Preto ja rozumiem frustrácii a hnevu mnohých občanov, ktorí, ktorí sa snažia bojovať e, proti, proti tomu, aby, e, aby bola takáto diálnica vôbec postavená a pretože diálnica ešte viac zničí životné prostredie. Um, máme tu smernice o, o biotopoch a o vtákoch a v rámci týchto smerníc, alebo podľa týchto smerníc chcem ešte upresniť, že e, regionálne orgány si si musia vykonávať screening, e, ide screening oblasti, oblasti, ktoré, ktoré sú osobitnými oblastiami, ktoré majú štatút osobitných oblastí, čiže e, tam sú dve identické stanoviska a tam sa mi to zdá trošičku povrchné, tam sa mi zdá, e, že tá analýza je pomerne povrchná, najmä z pohľadu možných e, škôd na flóre a faune a na celom ekosystéme. Čiže ja som za, aby sme si overili celý postup e, autorizácií. Potom z tej politickej perspektívy ja musím e, naozaj konštatovať, že tento projekt nie je pre občanov užitočný, nerieši problémy mobility v rámci teritória. Ide o projekt, ktorý je už pomerne zastaralý nezohľadňuje požiadavky regiónu a okrem toho nie je, ist, nie, nie je vôbec isté, že vôbec, e, nie je vôbec isté, aký bude prospech z tohto projektu. Nezabúdajúc na na dôsledky, ktoré môže mať v rámci regiónu. Nezabúdajme na to, že, ten, že tento región má, má smutné prvenstvo. E, na jeho území prichádza veľa ľudí o život a zomiera predčasne práve kvôli znečisteniu. Na záver, domnievam sa, že petícia by mala zotrvať otvorená a žiadam, aby sme zaslali aj listy jednak regionálnym orgánom a takisto aj ministerstvu životného prostredia, ktoré teda udelilo povolenia v súvislosti s týmto projektom. Treba, aby talianské orgány vypočuli aj hlas občanov, a treba, aby sme proti takýmto anachronickým projektom jednoducho bojovali. Ďakujem. Thank you very much, Mrs. Valina. Ďakujem, pani Valena. Ďakujem. V prvom rade ďakujem veľmi pekne našim predkladateľom. Chcem im vyjadriť našu podporu. Bohužiaľ, bohužiaľ, tých prípadov, kde vnímame porušovanie smerníc v oblasti životného prostredia, je už veľmi veľa. A okrem toho, Okrem toho sme svedkami aj toho, že štáty sa často snažia vyhýbať náležitému náplňaniu e, pravidel týchto smerníc. Bolo povedané, že ide o projekt, ktorý už má okolo 15 rokov a Treba pripomenúť talianským orgánom, že e, ak, ak sa rozhodnú realizovať tento projekt, tak e, tak to bude samozrejme v rozpore s tými pravidlami tých, tá dopadová štúdia musí byť vykonaná a musí byť, musí byť, musia byť nevyhodnotené všetky, všetky aspekty. Ide o poľnohospodárskú oblasť, ktorú určite tento projekt poškodí a preto treba uvaž, uvažovať nad tým, e, aký model poľnohospodárstva chceme, aby sme aj cestou poľnohospodárskej politiky, aby, e, aký poľnohospodársky model by, e, by mal prevládať v Európskej únii. E, určite sme za vyhodnotenie a aktualizované a nezávislé vyhodnotenie environmentálnych dosahov. Treba, za, treba zabezpečiť aj to, aby prebehla verejná konzultácia, pretože je to dôležité aj z pohľadu zadržania požiadaviek dohovoru z Arhusu Áno, bolo to už povedané, že komisia zašle list talianským orgánom, ale aj my by sme mali zaslať list talianským orgánom a vyjadriť našu obavu. Um, vo vzťahu s dopadovou štúdiou. No a ešte jedna vec. Ja si myslím, že komisia by nám mala objasniť, či, či predpokladá tento projekt financovať a ak je tomu tak, nuž majte na pamäti otázku dosahu na životné prostredie. Ak do toho pôjdu EU fondy, tak e, naozaj by mali zlísť e, list aj výboru REGI a prečo nie vlastne aj výboru ENVY. Ďakujem. Thank you very much. Uh, seems... Ďakujem. Zdá sa, že už žiadny iný kolega sa nechce vyjadriť, takže dám slovo opäť pánovi Feriolimu a potom pánovi Taliavianimu. Eh, Ďakujem za nastolené body, ktoré boli a veľmi pádne. A chcem vám aj povedať, že ten pôvodný projekt bol veľmi dobrý pre región. Bolo to započaté, ale potom to bolo prerušené, čiže teraz bolo vybudovaných menej kilometrov, no a to vlastne končí nikde. No a tento projekt, tak ten by stál petinu toho, čo stojí tá diálnica, a to by postačovalo na eh, dokončenie tejto cesty, tak sa pýtam, na čo ničiť pôdu, keď už vlastne máme k dispozícii kompletné riešenie, ktoré je sprevádzané eh, diálničnou cestou a to by bolo tiež pozitívne. To by tiež mohlo byť pozitívne eh, prijaté v Európe, kde je preferovaná diálnica. Ja dúfam, že tento výbor vyšle jasné posolstvo tak Ministerstvu životného prostredia, ako aj regionálnym inštitúciám. Ďakujem vám ešte raz, že ste nám poskytli čas. Ďakujem, pán Taliaviani. Ďakujem. Možno ešte dve pripomienky. Chcem nadviazať na to, čo povedal pán Ferioli Naozaj mm, tento projekt je absurdnosťou. To vyplýva z toho, že to nebolo ekonomicky doložené, odhliadnúc od vysokých nákladov. Tá ekonomickosť toho projektu nebola nikdy e, preukázaná, čiže dôkaz, že by tento projekt viedol k hospodárskému rozvoju. No a po druhé, čo je takisto dôležité, hovoríme tu o oblasti, ktorá sa opiera o kvalitu. V podstate to vsádza na kvalitu a táto kvalita má byť teraz e, prevážaná diálnicou, hoci by bolo možné vyriešiť to aj inak. No a takisto chcem vyzvať e, príslušného kolegu z technickej komisie, E, bolo tu povedané, že všetky kroky boli vysvetlené, ale otázky kladie občan a nie expert. Občan kladie otázku, ako je možné, pokiaľ všetko prebehlo korektne, ako je možné, že je tu 200 e, upomienok tento projekt, alebo teda varovaní ten projekt by mal zodpovedať príslušným predpisom, čiže ako občan E, sa pýtam, ako je to možné. Musíme si e, musíme sa na to pozrieť, aby projekt splnil všetky podmienky a potom môžeme diskutovať ďalej. Občan má právo vedieť, čo sa vlastne stavia. Ďakujem. Ďakujem. Teraz je na nás, aby sme to uzavreli. Čo nie je ľahké, E, komisia povedala, že vyčerpala všetky možnosti. Nie je e, veľa legislatívy, ale naďalej pretrvávajú obavy, e, teda obavy občanov a mali by sme robiť presne to, čo niektorí kolegovia urobili. Mali by sme tú petíciu ponechať otvorenú a zaslať list Emiliovi Jarmaniovi a poukázať na jasné posolstvo je to princíp znečisťovateľ platí. Tento princíp by sa mal uplatňovať. No a mali by sme povedať, že sme znepokojení e, situáciou občanov v regióne. Takisto by sme mali odkázať na prebiehajúce konania pre porušenie. Samozrejme, nemôžeme zasahovať do týchto konaní, ale vyjadríme naše obavy v mene výboru No a možno by sme mali zdôrazniť, že nesúhlasíme e, s žiadnym porušovaním pravidel v žiadnom prípade. Čiže ďakujem komisii, že vyčerpala všetky možnosti, ale naďalej kolegovia sú znepokojení. Angela, ďakujem. Cecília. keď e, sú, sú, sa to týka aj európskych financií, tak e, by sme to mali predložiť. E, že treba tu zaujať stanovisko ohľadom toho, či tie prostriedky by mali byť, takže výbor regi by sa k tomu mal vyjadriť. Áno, jasné. Ďakujem, že ste toto povedali, takže zašleme list výboru regi o údajnom porušení toho, akým spôsobom sa využívajú alebo zneužívajú európske prostriedky. Necháme to na nich, aby sa na to pozreli. No a tým to môžeme uzavrieť. Vynikajúce. Ďakujem vám. Ďakujem, že ste jasne popísali váš prípad. Teraz ďalšia petícia, číslo 90. Notangenzial de Parco de Chino, tento výbor a de Parco Agricolo Sud Milano. Je tu veľa o výstavbe komplexnej cestnej infraštruktúry v chránených oblastiach, čiže máme e, tu celý rad e, e, peticionárov, takže dám každému slovo na dve minúty, počnúc Agniese Guereči. Gueres, Guaresky. Je fajn, že sedím vedľa Taliana. Dúfam, že urobím menej chýb ako predtým. Nech sa páči, máte slovo. Dobre, takže ďakujem, že ste si e, prijali našu petíciu. Pred 16 rokmi bol predložený diálničný projekt, pričom e, bola prepojená e, oblasť Milána z Najpensa. Táto diálnica by pre, prekračovala park, ktorý bol e, označený za e, rezerváciu UNESCO a v roku 2015 bola navrhnutá zmena projektu, pričom toto spojenie e, s východnou časťou diálnice bolo škrtnuté a nová trasa vedie z Argento do Lečivano a od roku 2001 e, občania proti tomu protestujú. Chceme udržateľný rozvoj cestnej infraštruktúry a súčasné cesty musia byť opravené a je potrebné podporovať verejnú dopravu. V týchto rokoch sme e, vykonali rôzne akcie, nazbierali sme 14 tisíc odpovedí od občanov, ktorí sú proti tomuto projektu obravili sme sa na správny súd na regionálnej úrovni, obratili sme sa na UNESCO, potom e, sme zorganizovali demonstrácie. V roku 2015 to bola najväčšia demonstrácia v tejto oblasti. Všetky um, združenia životného prostredia, ako aj polnohospodárske združenia nás podporili. Chceme preukázať, že tento nový, zmenený, pozmenený projekt je odlišný než ako pôvodný projekt a preto jednoducho nemôže byť e, schválený na základe e, e, štúdie o, životnom, o dopade na životné prostredie spred desiatich rokoch, rokov. Táto štúdia už asi nie je platná a nie je to vlastne už v súlade s s pravidlami Európskej únie. Tu by sa mali aktívne zapojiť občania, aj združenia. Takýto projekt by nemal byť povolený bez toho a len s, účasťou aktívnym, s aktívnou účasťou obyvateľov tohto regiónu je možné docieliť udržateľnú mobilitu, čo zodpovedá potrebám občanov ako aj ekosociálnemu kontextu. Biodiverzita, ekológia, tieto dva parky v tejto oblasti, musia, tam to musí byť zohľadnené. Myslíme si, že by bolo vhodné, aby aj e, starostovia, polnohospodárskí zastupcovia sa vyjadrili k tomu, čo spadá do ich e, oblasti. Áno. Takže Teraz e, by sme mohli uvítať e, dvoch starostov, pán Pioltini a pán Boma. Máte slovo. Prosím, pokúste sa byť čo najstručnejší. Dobre, nech sa páči. Bene, buongiorno e grazie per l'audizione. Ďakujem, že ste nás prijali som Giovanni Portino, som občan Albaraty. 4700 obyvateľov, je tu silná polnohospodárska tradícia so zelenými a vodnými plochami. Je to niekoľko kilometrov od Milána. E, obec bola vždy proti tomuto projektu, pretože to bude mať vysoký dopad na naše životné prostredie je to predimenzované, príliš e, drahé a e, nesplňa to lokálne potreby mobility. Čiže preto musíme hľadať iné udržateľné riešenia, ktoré sú nákladovo priaznivejšie. Musíme zlepšiť existujúce cesty, musí byť posilnená verejná doprava, železničná doprava, cestná doprava a cyklistické trasy medzi obcami, e, ktoré prakticky neexistujú. Cestná infraštruktúra proti ktorej sme my, to by malo, negatív, to malo negatívny dopad Albera na životné prostredie. Čiže v ekonomike sa opierame predovšetkým o krajinu, o kultúru. 52% dotknutých oblastí je u nás, 30% z toho sú plodné e, agrárne plochy. To by e, malo škodlivý dopad na vodný systém, na životné prostredie, na krajinu, na spoje a na biodiverzitu. Čiže preto požadujeme, aby tento nákladný a neužitočný projekt bol pochovaný. E, analýza nákladov a dopadov a, a úžitkov e, je nesprávna. Nemá význam, keď sa pozrieme na dopravné toky, toto nebolo riadne analyzované a nezodpovedá to reálnym tokom to zrušenie predlženia do Milána by vielo k tomu, že práve v Alberate by sa ešte viac hromadila doprava a um, dopravná situácia pre vodičov by sa ešte zhoršovala, zhoršila. Potom um, výmenný kurz Alianského úradu pre zadávanie Anas schválil tento projekt, ale to nezodpovedá existujúcim normám. Tu by boli potrebné výrazné zmeny. Namiesto toho bol tento projekt schválený a to je v rozpore, v jednoznačnom rozpore s predchádzajúcim stanoviskom. Myslíme si, že tento, toto konanie nie je v súlade s pravidlami a skúmame to aj po právnej stránke. Namiesto toho by mali byť prijaté tieto zmeny a malo by to byť ešte raz e, posúdené. Namiesto toho po predložení Dias bolo požiadané o pozitívne potvrdenie, aj keď chýba dokumentácia. Príslušná komisia nezaujala stanovisko a doteraz do 11. oktobra 2017 ešte nemáme príslušné potvrdenia. Pán eh, primár, primátor Di Casinea, Casineta di Luganiano Vyzerá to krásne. Tie miesta vyzerajú krásne, aj tie názvy sú krásne. Tiež by som ich vedela správne vysloviť. Ak chcete vidieť naše mesto, tak ste vítaná. Takže ďakujem výboru. Ďakujem poslancom, že ste nám poskytli možnosť sa zúčastniť Casineto di Luganiano, obec, ktorú zastupujem už povedala v roku 2007, že treba viac využívať pôdu. Bola, boli sme jednou z prvých obcí v Taliansku, ktorá stanovila územný plán s nulovým rastom, čiže zastavenie stavieb a ochrana parku Tisín, ochrana polnohospodárstva a krajiny, a podnikov, ktoré u nás fungujú, aj životného prostredia. To je mm, vlastne máme krásne e, staré domy z 18. storočia, máme kanalizačný systém, ktorý je ešte e, prevádzky schopný, máme polnohospodárske podniky, ktoré majú e, úplne biologickú výrobu. Čiže keby sa tu postavila diálnica, ktorá má prepojiť e, Miláno s letiskom v Malpensa, ale to už by neviedlo ani do Milána, pretože tento úsek bol zrušený. Čiže to by bol vlastne... To by bolo celé zbytočné. A 8 e, metrov štvorcových na sekundu tam bolo e, vybudovaných, to berie vlastne prírodu budúcim generáciám. My voláme o pomoc na adresu Európy, treba nás vypočuť. Máme lokálne e, dopravné riešenia okolo oblasti Milána, ktoré sme navrhli. No a tu by sa len malá časť týchto 200 miliónov eur využila. Namiesto toho musíme budovať verejnú dopravu. Ehm, železnica je jednosmerná, tu ešte to musíme vyvíjať, ale aj mm, udržateľná mobilita pre e, cestujúcich, čiže aby sme sa stali jedným z najpokrokovejších miest v Európe a preto pokiaľ ide týchto 8 metrov na sekundu, Mm, budovanie asfaltu. To musí prestať. Musíme našim potomkom mm, e, krajinu e, postúpiť tak, ako sme ju dostali od našich predkov. Teraz pán Olivero Dario, ktorý zastupuje agrikol, Združenia agrikultory, aby tiež sa vyjadril. Nech sa páči. Ďakujem Chcem vás požiadať, aby ste si predstavili, e, kadiaľ má viesť táto cesta. To je jedna z najzachovalejších oblastí e, v oblasti Milána medzi dvoma parkami Valida Ticino a Parco Agricolo Milano. Toto je najväčší e, polnohospodársky park v Európe, čiže to je e, tá veľká lúka e, mestského regiónu Milána. Tu sa môžeme jedine pripojiť k predrečníkom. E, že toto je zároveň oblasť, ktorá je najviac znečistená v Európe. Je potrebné vytvoriť rovnováhu pre e, alebo teda kompenzovať toto znečistenie ovzdušia a ten projekt plánuje, aby sa e, vybudovali e, prepojenia, ktoré vlastne ničia tú kanalizačnú, tú pôvodnú kanalizačnú sieť, na ktorej pracoval ešte Leonardo da Vinci. Európske fondy, európske financie na to boli využité, aby naozaj e, toto umelecké a kultúrne dedičstvo ostalo zachované, to nemá len dopad na polhospodárske podniky, ktoré sú um, vlastne e, tak, takisto vodné siete. Toto je uh, produktívna realita, ktorá viedla k tomu, že sa uh, z toho stala hospodárska hodnota. Sme produktívne hospodárstvo, e, žijeme, sme vitálni. Zamestnanosť za uplynulých 10 rokov sa štvornásobila v týchto polnohospodárských podnikoch. Samozrejme e, boli e, združenia, lesné združenia, výrobné združenia. Je to solidárna sieť, ktorá podporila biokonverziu. Zaoberáme sa aj polnohospodárskymi problémami. Zvýšil sa výskyt e, netopierov. Máme úzke vzťahy a Rada Európy to podporila v roku 2014-15. Ehm, farmári teda podporujú tento projekt a sú si v tom zajedno. Nemôžeme ďalej plitvať E, pôdou a e, prírodnými zdrojmi. Problém mobility nemožno riešiť znovu e, starými spôsobmi, pretože tým sa len reprodukujú tie problémy, ktoré už boli spomenuté, ktoré teda, teda Taliansko na to už upozornilo. Ďakujem a teraz dostane slovo pán Marko Gasparinetti z komisie, aby nám podal aktuálne situácie, e, informácie o situácii. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Môžem hovoriť po taliansky, keďže by som chcel tiež prejaviť úctu voči predkladateľom petície. Ďakujem pekne. Ďakujem pani predsednička. Zdá sa, že to je starý projekt a Áno, e, z každého hľadiska je to tak. Povedali to starostovia, ale z právneho hľadiska je to tiež tak. Takže nová smernica sa nebude uplatňovať retroaktívne a samozrejme chceli by sme teraz zohľadniť právnické aspekty, právne aspekty, ktoré tu zazneli, pokiaľ ide o uplatnenie tejto smernice, teda nie retroaktívne, ale eh, je to tak, že keď je nadnesená otázka na smernicu 2008-50, tak predsednička petičnom výboru už vyzvala komisiu, aby predložila aktualizáciu a tento projekt e, v, sú spolu s ďalšími projektmi, ktoré sa v Taliansku ďalej realizujú, napriek tomu, e, že tu je zásadný, zásadné porušenie smernice 2008-50. Je to aj politický problém, e, ktorému sa parlament musí venovať. Ako je teda možné? Je tu odhodnené stanovisko zaslané a Taliansko potom povie, že no, 2025 e, to bude v súlade s predpismi z roku 2010, e, čo sa týka kvality ovzdušia. Takže od 1. januára 2005 sú záväzné tieto predpisy a došlo teda aj prvému e, odsudeniu Talianska, pokiaľ ide o limity počeka na roky 2006-2007 a to e, teda nejde len o to, že Taliansko bude brané na zodpovednosť, ale ide aj o e, neprimerané zaberanie pôdy. Tie zelené pľúca eh, sa e, vlastne ničia. Sú tam hory cementu, potom nie je No to je vlastne multiplikácia projektov, ktoré vôbec nie sú odhodnené. Starostovia samotní hovoria, že to vôbec nezodpovedá záujmu e, priamo na mieste a ako mnohé ďalšie projekty infraštruktúry v Taliansku, aj toto sa dá vyriešiť len e, v rámci tohto konania, e, e, ktoré komisia teda pravdepodobne povedie na súdnom dvore. Pravdepodobne ešte to formálne nebolo rozhodnuté. No a tie limity, ktoré sú záväzné v európskom práve od roku 2005 a ešte 10 rokov potom nie sú dodržiavané a až v roku 25 sa vraj k tomu chcú dostať. Pele Rombardsko a Veneto to sú najbohatšie regióny v Taliansku. Nie je žiadne ospravedlnenie, ktoré by napríklad e, mohlo e, alebo skúšalo na súdnom dvore uviesť e, Maďarsko či, pardon, Bulharsko či Polsko. Maďarsko už bolo odsudené za podobné podmienky. No aj v prípade Bulharska je podobné konanie vedené, takže talianské orgány nie len pri každom jednom projekte musia preskúmovať, či to zodpovedá legislatíve. A ja si myslím, že v prvom rade by sme mali čak počkať na rozhodnutie administratívneho správneho súdu. Neviem, ako to vyzerá s UNESCO, či e, je už nejaká odpoveď. Mali by sme teda e, pripomenúť že už v predchádzajúcich konaniach z porušenia svojica to spomínalo. Komisia teda tiež hovorí o tom, že e, aj, sú tam už aj nejaké zastarané predpisy a ak jasne parlament a komisia, e, keby jasne sa im povedalo, že aký je vlastne pomer medzi pôvodnými projektmi z roku 2008 a súčasným variantom. Takže v tom pôvodnom liste ako parlament čítam, že tá, táto časť vozovky bola predložená e, obciam v roku 2015 ako nový projekt, ale v podstate zodpovedá tomu starému projektu. Ak to zodpovedá tomu pôvodnému vedeniu trasy, tak by to v zásade ešte bolo placné, ale podľa toho, čo som počul dnes, tak e, sa v prvom rade povedalo, že to nezodpovedá tomu starému projektu. Uh, tam je teda odchýlka medzi tým, čo e, ste dali parlamentu písomne a čo tu dnes zaznelo ústne, teda v opísaní situácie a to nie je nejaké marginálne, čiže musíme zistiť, či ten projekt, o ktorom hovoríme teraz, je úsek cesty, e, ktorý bol schválený už v roku 2008, tak ako to bolo v tej pôvodnej petícii, alebo či je to teraz niečo úplne nové. Čo sa týka právnych dôsledkov, aj tam je rozdiel. Jedna vec, smernica ako táto, o, tá nemá retroaktivitu, ale keby bola, bolo potrebné nové posúdenie environmentálneho dopadu, tak by bola úplne iná skutková podstata. Takže to sú právne e, vysvetlenia, ale je to dôležité jasne skonštatovať, či je ten projekt v súlade alebo nie, teda s tým, čo už bolo schválené v roku 2008, keďže tie právne následky by vznikli pri uplatnení tej smernice a preto sa obraciam ešte na tých predkladateľov petície. A ďalší problém, e, tento cement, ktorý sa v Taliansku vlastne používa, to je problém samozrejme aj pre kvalitu ovzdušia a príslušné rozhodnutie komisie sa očakáva, e, pokiaľ ide o tie častice prachové a najmä na tejto mm, nižine je to problém po uh, Maďarsku a Polsku je e, Taliansko na treťom mieste, čo počas týka problémov v dôsledku nedodržiavania legislatívy. Ďakujeme. Takže ak by som sa mohla okamžite e, obrátiť na vás, aby ste uh, E, nám tie písom, teda informácie, ktoré ste tu poskytli, dali e, aj písomne. E, to by nám určite veľmi pomohlo, keby ste nám to mohli dať písomne, pretože to vlastne vnáša nové prvky do toho predchádzajúceho, do tej predchádzajúcej komunikácie. To by pre všetkých bolo veľmi užitočné, aj pre všetkých zainteresovaných v Taliansku. A teraz sa môžu vyjadriť poslanci Eleonora. Ďakujem pekne, pani predsednička. prvom rade chcem ešte raz poďakovať predkladateľom petície a najmä asociácii a občanom Talianska, ktorí sa zmobilizovali, pretože dlho už bojujú proti tomuto projektu a chcem poďakovať aj veľmi vyčerpávajúcemu, podrobnému ehm, vlastne zoznamu prehľadu Európskej komisie, pretože v podstate sa dotkla všetkých tých bodov, ktoré sú pre nás aj zásadného rozsahu, e, teda z pohľadu právneho, pokiaľ ide o zhodu, pokiaľ ide o dodržiavanie európskej legislatívy, ale takisto aj z pohľadu politického. Samozrejme, sme tu na to, aby sme presne tento politický pohľad eh, reprezentovali. Ja som sa pred dvomi, alebo viac než dvomi rokmi zúčastnila na manifestácii mobilizácií, ktorá sa eh, konala, aby sa manifestovalo teda proti proti to využiťu územia a musím povedať, že eh, treba zopakovať, že toto je projekt, ktorý je vlastne z minulosti, z času, kedy sa navrhol projekt, ktorý už nemá ani zmysel. Nemá zmysel vôbec takéto prepojenie budovať na letisko Malpensa. Nie je to také veľké centrum, e, e, ako sa očakávalo pred 20 rokmi a tie problémy v každodennom živote občanov sa neriešia Naopak, znamená to, že sa situácia v Miláne ešte zhorší, takže dochádza k obrovskému ničeniu pôdy a nemá už zmysel e, vôbec e, nič takéto budovať e, v dnešnej dobe. No, tento región sa práve nachádza v takej ekologickej premene, čo je veľmi, mm, veľmi chválihodné a na európskej úrovni sú naozaj špičkoví, majú ekologické tradície, iné polnohospodárstvo, robia sa tam ekologické projekty, agroekologická prax sa uplatňuje. To všetko sa týmto ničí ja nechcem ani opakovať tú problematiku, ktorá vznikne e, zvýšeným znečistením vzduchu. Chcem len zopakovať, že s týmito projektmi v zásade sa ešte len zhorší a podporí roz, využívanie o, súkromných aut, ale my predsa chceme udržateľnú verejnú mobilitu propagovať, ktorá je ľahká, v takejto oblasti. Napríklad e, trasa železnice, ktorá ešte stále nedostatočne rozvinutá. Región Lombardska ešte stále veľmi e, veľkú časť svojho rozpočtu využíva na stavbu infraštruktúry, len málo ostáva na investície do železnice. No a na záver chcem povedať toľko, že máme dočinia so starým projektom, s, prímer, teda s príslušnými hodnotianiami environmentálneho dopadu, ktoré sú tiež staré, už neplatia. E, Odvia sa to od premávky, ktorá dnes už vlastne ani neexistuje. A zdá sa, že veľa z toho vlastne e, vypadlo, celá, veľké časti infraštruktúry. Takže treba urobiť nové hodnotenie s novým e, preskúmaním pokiaľ ide o teda ekologickosť projektu. A takisto aj my, mm, teda hnutie piatich hviezd, to podporujeme aj list e, predsedničky petičného výboru, teda lokálnym národným orgánom na Ministerstvo životného prostredia, aby boli vypočuté starosti občanov, ktorí už roky bojujú proti tomuto e, projektu vo svojom regióne a navrhujú aj alternatívy ktoré však neboli vypočuté. Takže, pani predsednička, chcem vás poprosiť, aby ste to spomenuli vo svojom liste a samozrejme, aby ostala petícia otvorená. Ďakujem pekne Eleonora Angela Valina. Ďakujem pekne. Áno, uh, môžem sa vrátiť k tomu, čo som už povedala. betónová lobby, betónový priemysel, životné prostredie, to nejde dokopy. Ďakujem teda komisii za vysvetlenia. Je to dosť jasné, pomáha nám to a nie je tomu viac čo dodať. Áno, predkladateľ petície mal pravdu. Ten, kto znečisťuje, ten platí, ale otázka je, či by to nemalo platiť aj naopak, že nie, že kto platí, smie znečisťovať. Takže Európska únia musí si dostať svojim povinnostiam a talianským orgánom nastaviť zrkadlo. Musíme e, skontrolovať e, teda aj e, zlučiteľnosť so životným prostredím a aj v tomto výbore vidíme, že sa to míňa realitou. Arhušský dohovor je pošliapaný a európske peniaze e, sa tu vynaložili, preto sa to musí posunúť aj do výboru regí, pretože aj tam kolegovia musia sa dozvedieť o tejto situácii. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ja som tiež obyvateľ Milána a 500 metrov od môjho domu je veľký, onkologi, veľká onkologická uh, nemocnica, takže v mojej uh, oblasti v Milane v Lombardsku uh, je e, teda veľmi to zastávané, nie je tam dobrá cirkulácia vzduchu a dôsledku toho je zlé zdravie, čiže to má veľké náklady pre talianský štát pri liečení týchto osôb ak nemajú e, teda neliečiteľnú chorobu a nezomru. Čiže aj hospodársky to má e, dopad a takéto projekty, to nie je len tento, je mnoho ďalších a zlyháva plánovanie pre našu spoločnosť a celý región a preto je dôležité poriadne preskomať, čo sa týka životného prostredia, čo sa týka tohto hodnotenia, či to naozaj už nie je neplatné. A aj hospodársky to treba preskomať, pretože často je to tak, že človek vníma projekty a e, tam sa napríklad odhadujú toky, remávky, v konečnom dôsledku sa tie investície potom vôbec nezískajú, takže máme tam aj východný obchvat, to je ako keby klon tejto cesty sú tam tiež európske peniaze investované, peniaze Európskej investičnej banky s verejnými zárukami, takže banky z toho profitujú a tí, ktorí platia, sú občania, takže má to aj zdravotné a veľké hospodárske a finančné náklady. Takže parlament a komisia, európske inštitúcie musia chrániť občanov v mojom regióne a musia politikov príjmeť k tomu, aby napríklad pri týchto obstarávaniach, pretože sú aj obrovské obstarávania, kde sa do toho mieša aj mafia a tam Európska únia naozaj musí e, sa tomu intenzívnejšie venovať. Máme tam zdravotnú problematiku, finančný problém, ide aj o zdravé správovanie verejných prostriedkov, takže je dôležité, aby tá petícia ostala otvorená aby sa vyvíjal ďalší tlak na politiku. Ďakujem pekne a ďakujeme aj kolegom za to, že veľmi rýchlo vystúpili. A teraz sa obraciam na predkladateľa petície Guaresky, aby veľmi krátko zareagoval na to, čo práve e, zaznelo. Áno, tieto projekty prepojenia Malpenza a Milana tento projekt už nie je aktuálny. Táto trasa z Čivelvano to bola vlastne len taká vedlejšia trasa a stala sa, stala sa hlavnou, keďže tá druhá časť vlastne vypadla. No a v končnom dôsledku by sme sa mali vrátiť k pôvodnému projektu, No ale teraz to bolo úplne rozkuskované a podľa mňa mm, to má za cieľ uh, viesť k, tej, k tomu obchvatu. Išlo o prístupnosť letiska Malpenza a teraz chcú vybudovať cestu ktorá vôbec už neplní tento cieľ. My bývame v tom regióne a vieme, aká je tam premávka. Vieme, že tento projekt, aj keď ešte bol úplný, bol idiotský, ale vtedy mala aspoň nejaký taký zmysel. Teraz, keď je to už takéto rozkuskované, nemá to absolútne žiadny zmysel. Takže to by vlastne ešte zhoršilo tú premávku, pretože časť tej premávky, ktorá teraz tade nevedie, by potom do tej zóny viedla a to by ale nebolo možné zachytiť. Takže ten reálny projekt je z roku 2015 a preto je to posúdenie ekologické nesprávne Um, to sa týkalo úplne iného projektu. Dobre, tie čiastkové úseky sú možno tie isté, ale projekt je úplne iný. Pôvodne išlo o prepojenie Milána, Malpensa a to už tak vôbec nie je. A Niekedy vidíme, že teda boli prostriedky uvoľnené na vybudovanie cesty a e, zdá sa, že ako keby sa to už nedalo zmeniť, že už je to všetko zacementované, že prostriedky už boli pridelené, nesmieme o nich prísť, ale v konečnom dôsledku to spôsobí iba škody. Zosumarizujem to. Myslím, že tu vládne pomerne široký konsenzus, že to, ako musíme teraz postupovať, je, že ponecháme petície otvorené. Za, ďalej zašleme e, listy e, príslušným ministerstvám v krajine, miestnym orgánom s tým, že poukážeme na situáciu, v ktorej sa nachádzajú občania v súvislosti s týmito projektmi a samozrejme zdôrazníme aj súvis s legislatívou a budeme ich nabádať eh, k pokračujúcemu dialogu s komisiou. Ja mám pocit v tomto prípade, že komisia je na našej strane. Sú tam isté aspekty, isté prvky, ktoré vy, predkladatelia, musíte predložiť komisii. Ja som to správne pochopila. E, komisia, vy, ste ho, vy hovoríte, že ešte potrebujete od predkladateľov dodatočné podklady. Takže samozrejme nabádam vás tomu, aby ste e, sa aby ste spolu naďalej spolupracovali v tejto oblasti a samozrejme e, skopírovali všetko, čo budete zasielať komisii aj pre nás. A Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli medzi nás, že ste cestovali až do Bruselu. My rozumieme dôležitosti všetkého, čo e, bolo nadnesené. Istotne, istotne budeme ďalej sledovať vývoj a tieto petície, pretože táto časť Európy je príliš krásna na to, aby bola zničená. Veľmi pekne ďakujem ešte raz. Have a safe trip back. Šťastnú cestu domov, domov do vašej krásnej krajiny. Poďme ďalej. Pán Marias je spravodajcom, pokiaľ ide o e, pravidlo 216 bod 7 počas roku 2016, pokiaľ ide o e, úvahy výboru Pety, Chcem zdôrazniť, že spravodajca a tieňoví spravodajcovia naozaj intenzívne spolupracovali. E, preto, preto ešte pred koncom roka snad budeme môcť prijať a schváliť túto správu. Pán Marias, máte slovo. Veľmi pekne ďakujem. Možno, že začnem na úvod tým, že poďakujem sekretariátu za našu spoluprácu a za úsilie pri vypracúvaní správy. Je nesmierne dôležitá z pohľadu toho, ako náš výbor pracuje a z pohľadu toho, eh, čo sa udialo v roku 2016. Bolo pre mňa veľkou cťou, že som eh, bol spravodajcom, pretože v roku 1994 som ako univerzitný profesor sa zaoberal právom na eh, petície v kontexte Európskeho parlamentu a dokonca som vypracoval aj vedecký text, zrealizoval som štúdiu, uh, um, angličtine a francúzštine. Um, jedným z názvov mojich prác bola, bolo petičné právo po Maastrichte. A e, Takisto je z môjho pohľadu dôležité, samozrejme je dôležité mať právo na podanie petície, pretože občania Občania musia mať takéto právo, veď nakoniec sme toho boli svetkami práve pred chvíľkou. Prišli medzi nás talianskí občania a nadnesli nám e, témy, nadnesli nám otázky v súvislosti, s ktorými majú obavy. Ja som e, už vo svojej štúdii e, v roku 1994 hovoril o takomto práve a pokiaľ ide o moju, môj dokument, tak tam nájdete úvod, kde vysvetľujem súvislosti a tam sa práve hovorí o uplatňovaní petičného práva, pretože všetci vieme, že eh, často sme obmedzení počtom slov, slov napríklad v roku 2016 eh, sme mali 1069 Eh, petícií. Musím ale konštatovať, že tých petícií je málo na to, o čom by radi eh, naši občania diskutovali a čo by radi predložili potom je tu ešte otázka prípustnosti či nepripustnosti petícií. E, na vrchu tabulky je Taliansko, potom je Nemecko, pokiaľ ide o počet petícií. No a vzhľadom na obrovské problémy, ktoré e, majú napríklad e, grécky občania, tak Gréčtina je napríklad na 8. pozícii. To nie je až také zlé, ale pokiaľ ide o národnosť eh, predkladateľov, talianska národnosť, Nemecko, Španielsko, potom Grécko je až 8. Pokiaľ ide o témy, vnútorný trh, spravodlivosť, základné práva, zdravie, sociálne záležitosti a tak ďalej, vidíte, že všetky tie základné sektory, o ktoré majú európsky občania záujem, sú predmetom petícií. Um, samozrejme, naše diskusie tu na výbore sú vysielané naživo cez našu webovú stránku, cez facebookovú stránku. Nezabúdajte, že projekt Helenikon je pre Grécko veľmi dôležitý. Hovoríme aj o ťažbe zlata chalkidiky, um, ehm, viem už o jednej novej petícii, petícii ktorá bude predložená. Um, potom je tu PSI, dosah na občanov. Um, potom, ako bolo povedané predtým, je tu aj otázka uh, vojnových reparácií. Čiže to sú všetko otázky, ktoré boli predložené tomuto výboru a mnohé boli vyhlásené za prípustné v septembri 2015. Bohužiaľ, väčšina eh, koordinátorov sa uzhodla 8. septembra 2016, že táto petícia bude uzatvorená, pretože nespadá do rozsahu pôsobnosti alebo nespadá pod problematiku Európskej únie. Ja som vysvetlil, že eh, sa to týka Nemecka a Grécka a eh, že mm, že je to téma, ktorá je európskou témou, veď, veď, veď veď predsa je tu otázka reparácií nákladov a tak ďalej. A mm, potom je tu e, otázka trojky a tak ďalej. E, prebehlo aj väčšinové hlasovanie, bohužiaľ to bolo zamietnuté, ale v každom prípade náš výbor e, Ehm, si neželá k tejto téme žiadne verejné vypočutie ehm, a naše, naše návrhy boli každoročne zamietané. Pred pár, pred pár minútami ho opätovne, opätovne tento návrh zamietli všetky politické skupiny v rámci Európskej lavice že by k, nemeck- že by k reparáciám mal prebehnúť, mal prebehnúť, mal prebehnúť vypočutie. Bol som prekvapený, že GUE nehlasovalo za takú tvorenú diskusiu. V našej správe, pani predsednička, sa odvolávame na veľmi dôležité otázky, ktoré, otázky, ktoré trápia európskych občanov. Mm, napríklad e, Charta ľudských práv a tak ďalej. Hovoríme o e, interpretácii súdu, ktorá je reštriktívna, kde sa hovorí, že e, členské štáty sú viazané chartou len do rozsahu, ktorom dochádza, do rozsahu, v akom, v akom sú zakotvené v vnútroštátnom práve jednotlivé ustanovenia. V sedmičke ďalej hovoríme o ďalšej dôležitej veci a síce, čo sa údeje s právami e, európskych občanov po Brexite. Vieme, Vieme, že o tomto sa hovorí pomerne veľa, aké práva si zachovajú európsky občania, vrátanie gréckych občanov v Spojenom kráľovstve, čo sa udeje po Brexite a ako budú vyzerať ich práva. To je dôležité aj z pohľadu aktivít nášho výboru. Ďalej sú tu otázky eh, rôznych postihnutí. My, po, my podporujeme eh, úsilie eh, výboru, pokiaľ ide o Marrakešskú dohodu a práva nevidomých, to tiež treba prijať. Podľa nás je to veľmi dôležitá iniciatíva, ktorú sme započali. V bode 15 máme e, blahobyt a dobro dieťaťa. To je veľmi dôležitá téma z pohľadu toho, čo sa, čo sa deje v kontexte rodičovských práv, keď dôjde k rozluke manželov alebo teda páru a podobne. Potom ďalej hovoríme o e, adopcii a ešte hovoríme aj o právach občanov, ehm, prevzať iniciatívu v oblasti rozvoja a tak ďalej. Gratulujeme aj sprostredkovateľom, ktorý, s ktorým sme veľmi úzko spolupracovali. Kolegovia sa po, po mne ujmú slova, aby sa aj Mm, oni sa takisto vyjadria, budú pripomienkovať túto správu a e, všetky tieto pripomienky sú nesmierne cenné pre našu ďalšiu prácu. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujem, hovorí pani predsednička. Uh, uh, takže v latinčine pani pacienčka citovala. Uh, nevadí, o čom sa diskutovalo, končí sa vystúpenie tým, že aj ja si myslím, že Kartágo by malo byť zničené. Ja neviem, prečo ma to práve teraz napadlo, ale v akomkoľvek kontexte sa bavíme, tak e, sa môžete sa sa, sa vždy, vždy teda o ak, téme diskutujeme, vždy poukážete na vašu obľúbenú tému. Musela som vám to povedať. Dobre, máme tu tieňových. Uh, Pripomínam, že sa bude hlasovať 22. novembra v rámci PETY, aby potom plenáka mohla v decembri tohto roku zahlasovať takisto. Nech sa páči, poprosím Pála Čakyho. Thank you very much. I would, I will use Slovak now. Ďakujem, budem pokračovať Slovenči. E, nie som nie som šedým spravodajcom pre tento materiál. E, pán Preda zastupuje v tejto oblasti Európsku ľudovú stranu, ale pán Preda má teraz eh, iné povinnosti v inom výbore, takže požiadal mňa, aby som tlmočil stanovisko Európskej ľudovej strany. Naše stanovisko je veľmi pozitívne. Pán Preda víta excelentnú spoluprácu s eh, pánom Mariasom. Eh, považujeme tento materiál za profesionálne veľmi dobre vypracovaný. E, pán Preda tu vyzdvihuje také prvky ako vyššia efektivita procedúry e, v petičnom výbore, ako vyššia transparentnosť rozhodnutia. Tento výbor pracuje neporovnateľne lepšie ako v predchádzajúcich obdobiach a to nech slúži k úcti e, všetkým spolupracovníkom a všetkým členom tohto výboru a samozrejme predovšetkým vedeniu tohto výboru. E, vyzdvihuje úlohu pracovných skupín, hovorí o tom, že dobre, že, keď už, že už sa venujeme Brexitu, aj keď nevieme, aký bude mať ešte e, Brexit vôbec e, dopad. Európska ľudová strana veľmi silne podporuje aj myšlienku, že a víta skutočnosť, že Peti bojuje za Európsku občiansku iniciatívu. To je veľmi e, dobrý e, materiál a veľmi dobrá myšlienka, proste zapojiť občanov do normotvorby Európskej únie. Takže sme v krásnej schode s pánom Mariasom až na jeden bod. A asi viete uhádnuť, ktorý je to bod. Je to bod eh, prípadnej nemeckej vojnovej reparácie, reparácie v prospech Grécka. Tu eh, pán Preda píše o tom, že Európska ľudová strana za to hlasovať nebude a E, ja to môžem asi potvrdiť v mene e, všetkých kolegov v Európskej ľudovej strany, ale ak dovolíte, ja som trošku mekší ako pán Preda a ja mám väčšie pochopenie e, pre pána Mariasa, že sa páčia takí ľudia, ktorí vedia bojovať za svoje ideály. Ak si vytýči úlohu a bude za to bojovať. A ak smiem byť na jednu minútu, ospravedlňujem sa, osobný, Pán Marias mi občas v tejto otázke pripomína môjho otca zo 70. rokov. To je 50 rokov dopredu. Môj otec bol vojnový zajatec po druhej svetovej vojne v Sovietskom zväze a v 70. rokoch stále opakoval, že Sovietsky zväz a komunizmus musí padnúť, pretože to je nemorálny systém. A ja ako mladý človek som tomu neveril, neveril tomu v 70. rokoch nikto a o 20 rokov sa to stalo pravdou. Takže pán Marias, možno o 20 rokov budete mať aj vy úspech. <laughs> Ďakujem pekne. Thank you. Uh, Jude. Ďakujem veľmi pekne, Jude. It's very much. Ďakujem. Vítam ja predloženú správu. Ďakujeme spravodajcovi a sekretariátu. Uh, Vítame väčšinu textu, ale istotne predložíme aj pozmenujúce návrhy. Možno, že je tam taký, taký, taký, tak, také štyri body, kde sa chcem trošku pristaviť. Um, tých, ehm, tých petícií je veľmi veľa, e, ten počet sa nezmenil a stále nás čaká práca na tom, aby sme uplatňovali, aby sme, aby sme zvyšovali povedomie medzi občanmi, pokiaľ ide o ich petičné právo. Uh, jedným spôsobom, ako by sme tak mohli urobiť a Pán, pán, pán spravodajca o tom hovoril. Jeden spôsob, ako to urobiť, je pre, ukázať, ako my pracujeme v mene občanov a ako sa nám podarilo dosiahnuť konkrétne výdobytky. Myslím si, že by sme mohli využiť aj konkrétne prípadové štúdie, aby sme, aby sme ukázali, ako, akým spôsobom má tento výbor dosah na uh, život občanov a na zlepšenie ich situácie a riešenie, riešenie sporov mimosúdnym spôsobom, alebo teda nie v súdnom, v justičnom zmysle. Jednou z kľúčových vecí je, je to, aby bol hlas občanov počuť v Európskom parlamente. Čiže ma prekvapilo, že v roku 2016 bolo medzi nami len 61 predkladateľov. A keď hovoríme do, dobré, ale keď hovorím s, preklada- s predkladateľmi, tak eh, naozaj majú to je práve tá časť, kedy majú pocit, že skutočne um, dokážu priamo spolupracovať, priamo osloviť komisiu a že ich hlas je priamo vypočutý komisiovnými inštitúciami. Um, ja si myslím, e, ja viem, že je tu istý harmonogram, ale ja by som určite, pri, určite prisudzovala e, prioritu aj vypočutiam samotných predkladateľov. Mm. Hovorili sme často o kríze dôvery, hovorili sme o tom aj minulý rok. V roku 2016 bolo prijaté rozhodnutie, Ehm, to vypočutie bolo potom v roku 2017, ale tá téma tu tento rok bola, hovorilo sa o nej a mm, petičný výbor má naozaj kľúčovú úlohu. A čo prekvapilo ma, mňa, že po, po referende v Spojenom kráľovstve koľko, koľko občanov videli alebo vnímali Európsky parlament ako fórum, v rámci ktorého mm, sa, sa dá ich hlas vypočuť. A Mm. v časoch, v časoch krízy tisícky občanov vnímali Európsky parlament eh, ako, ako platformu, v rámci ktorej by sa dali ich problémy riešiť. V Európe 4,5 milióna, 4,5 teda milióna mm, občanov v EÚ a v Spojenom kráľovstve, ktorý, ktorých, trápi, ktorých trápi výsledok rokovania o Brexite a ktorých trápi to, ako to ďalej bude a považujú z nás za veľkú pomoc. A preto si myslím, že skutočne stojí za to stojí za to trošku posilniť ten odsek o Brexite v rámci správy a Takisto sa domnievam, že je dôležité, a nehovorím to len ako britská poslankyňa, myslím si, že je veľmi dôležité, že ide o EU občanov v Spojenom kráľovstve, ale aj o EU, občan, o EU občanov, o, o, o britských občanov aj v ktorí pobývajú v EÚ. Čiže naozaj treba, treba, treba zdôrazniť e, obe kategórie, ktorých sa to bude týkať. A ďalší bod. Ide o posilnenie znenia kvality odpovedí, ktoré dostávame, aby sme sa snažili premostiť e, túto medzeru v dôvere, ktorá, ktorá, ktorá v súčasnosti panuje medzi EÚ a jej občanmi. Kvalita odpovedí je veľmi dôležitá nielen kvalita odpovedí kom, od komisie, ale aj od rady. Často, často členské štáty hovoria o, o Často členské štáty nám podrobne hovoria, ako to je napríklad. E, bolo by dobré si vypočuť e, pri týchto talianských petíciách dnes ráno aj, e, aj, aj stanovisko talianskej vlády, talianských orgánov. No a posledný bod, myslím si, že tá sieť je, petičná sieť je, je dobrým nápadom, len trošku ma len často, len často sú kolegovia členmi aj iných eh, výborov. Ja, teda nie vždy to rozširujeme ďalej. Napríklad Jaroslava ja sme aj vo výbore pre, pre medzinárodný obchod. Čiže navrhujeme preto, aby sme pripravili konkrétne usmernenia pre kancelárie európskych poslancov ohľadne petičného práva, aby oni mohli postúpiť tieto materiály, e, aby, aby takto mohli pomôcť, e, e, pomôcť občanom. Ja, ja viem, že už istá práca prebehla, ale musíme to trošku posilniť. A myslím si, že nebolo by dobré, aby aby sa, ak, ak, ak, ak, ak sa spravodajca snažil pretláčať svoju tému, svoju kampaň a je to, je to téma, o, ktoré, o ktorej sme hovorili niekoľko rokov. Teda len žiadam, neohrozme celú správu na základe niečoho, o čom, o č, k čomu už rozhodnutie padlo na základe pravidel výboru v súlade so všetkými pravidlami, demokratickým spôsobom. A teda to je taká moja prozba, prozba na pána spravodajcu, keď budeme diskutovať o jednotlivých kompromisoch. Ďakujem veľmi pekne. Samozrejme, všetky, všetky tie postrehy ktoré, a námety, ktoré predkladáte, sú zaujímavé pre našu diskusiu naozaj vás nabádam k tomu, aby, aby e, sa tieto príspevky do textu dostali. Anžela, nech sa ti páči. Ďakujem veľmi pekne. Nuž, e, v prvom rade chcem poďakovať pánovi Mariasovi za návrh správy. Ja som bola spravodajkyňou minulý rok, viem, čo to všetko obnáša. Určite budem rada s vami spolupracovať, e, ak budete niečo potrebovať ako spravodajkňa. Ja by som poprosila, aby ste sa pozreli na zápis z roku 2016 e, zo, zo, zo, zo schôdze koordinátorov, kde sa hovorilo o tom, že to má zostať otvorené. No a potom, pokiaľ ide o zvýšenie počtu petícií, hovorilo sa aj o istých problémoch, ale ja viem, že je to aj pozitívne, pretože mm, jednak počet petícií a jednak prípustnosť. Toto všetko znamená, že skutočne naši občania teraz lepšie tento nástroj poznajú. Poznajú lepšie komisiu, e, respektíve, prepašte, poznajú lepšie náš výbor, poznajú lepšie petičné právo, to, že majú vôbec takéto právo. V roku 2006, tak ako hovorí pán správodajca, 71, 61 predkladateľov sa zúčastnilo na našich zasadnutiach. Myslím si, že má, má, má na mysli teda predkladateľov, ktorí boli fyzicky prítomní na zasadnutí výboru. Myslím, že to chce pán spravodajca povedať. Pozitívne hodnotím celú správu, pretože za našu skupinu e, zdieľame e, alebo oceňujeme pozitívne aspekty tejto správy. Súhlasíme s tým, čo sa tu hovorí o občians- Európskej občianskej iniciatíve. Podľa mňa má táto iniciatíva obrovský potenciál. Bohužiaľ však Európska komisia naďalej e, kladie e, prekážky v prekažky v tomto, v tomto ohľade tejto iniciatíve, čiže tu komisia e, nenaplňa to, čo si predsa vzala. No a potom, pokiaľ ide o tú reštriktívnu interpretáciu e, charty ľudských práv a tak ďalej, s tým súhlasím, čo sa hovorí a zdieľame aj výzvu. E, aby sa vylepšila kvalita odpovedí a eh, aby sa skrátili časové lehoty. Všetko tu bolo veľmi jasne povedané, a... ale v minulosti sme tu mali všelijaké príklady, eh, proste mm, komisia nepredstúpila a tak ďalej, čiže v každom prípade oceňujeme aj spoluprácu s ombudsmankou a hovorím, podporujeme cel, celkovú orientáciu tejto správy, tešíme sa na spoluprácu, predložíme pozmeňujúce návrhy. Ďakujem veľmi pekne. Uh, like to... Neviem, či by sa komisia chcela vyjadriť. Pán Lefebvre, ďakujem pani predsedkynia. Poprvé Chceme uvítať túto správu, poďakovať sa pánovi Mariasovi a ďalším, ktorí prispeli do obsahu. Uznávame, že v časoch narastajúcej nedôvery v niektorých krajinách voči európskym inštitúciám váš výbor zohráva kľúčovú rolu, ako je vlastne spomenuté v správe alebo v návrhu správy ako prepojenie medzi európskymi občanmi a inštitúciami. Ja osobne som eh, spomenul tri otázky, ktoré sú dôležité. Prvá je taká lochneská príšera, čo je otázka interpretácie článku 51 Charty základných práv. Je to nekonečný príbeh, a komisia vždy uplatňovala um, ehm, jurisdi- a teda um, z rozhodnutia súdu a inak uh, eh, eh, teraz lopta nie je na strane komisie, ale skôr na strane členských štátov alebo v inej rovine, ak eh, by bol niekedy tento článok zmenený a mal by byť zmenený. Druhá otázka, ktorá je dôležitá, Otázky týkajúce sa rokovaní o Brexite. Samozrejme, nik e, nemôže oponovať tomu, že komisia, a toto tiež je zdôraznené v správe, a malo by to byť zohľadnené. A mali by sme um, brať do úvahy všetky práva um, e, európskych občanov aj britských občanov v EÚ um, po Brexite dosť usilovne pracujeme na tejto otázke, ako viete. No a tretia otázka je e, Európska občianská iniciatíva. Videli ste návrhy od komisie, pokiaľ ide o zlepšenie tohto dôležitého nástroja. Mali by sme e, zľahčiť prístup a mali by sme docieliť pozitívny výsledok, pokiaľ ide o návrhy, ktoré majú dopad na e, e, budúcnosť ECI. E, pán Marias naznačuje v správe, že oceňuje prácu Európskeho ombudsmana, my tiež a myslíme si, že súčasný ombudsman vykonáva veľmi dobrú prácu. Ako si viete predstaviť, veľmi sme ocenili, že v Lani prispela s návrhom dobrej administratívy, pretože je to vlastne zablahoželanie a bolo to veľmi pozitívne prijaté v komisii. Ďakujem veľmi pekne za e, túto prácu a budeme sledovať hlasovanie e, na plenárke. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem za vaše konštruktívne príspevky čo by my musíme urobiť, je ďalej rozvíjať a posilňovať e, spoluprácu medzi inštitúciami a myslím, že sme oveľa bližší na tejto ceste ako pred niekoľkými rokmi, čiže to je naozaj to naozaj oceňujeme. Ďakujem pekne. Chcem povedať, že lehota pre pozmeňovacie návrhy je 18. oktober, to je budúcu stredu do 15. hodiny. Teraz odchádzam a pán Čáky zoberie ďalšiu tému a potom vám Okamžite odovzdám slovo pán Marias, ale teraz e, sa ospravedlňujem, musím ísť na iné zasadnutie v tejto chvíli. Ďakujem. Pani predsedkynia, budem stručný. Ďakujem kolegom za e, pripomienky, ktoré samozrejme všetky zohľadním. Teraz na tému eh, eh, eh, reparačných platieb. Len odkazujem na to, čo sa udialo. Správa sa, vzťahu, sa, sa na toto odvoláva a bod 16 je v rámci. Takže iné politické zoskupenia to vnímajú inak, to je možné. Pani Valena. V septembri 2016 GUE hlasovala za mňa, ale dnes, pokiaľ ide o koordinátorov a predsedov, tak GUE hlasovala s ostatnými, že nemá byť vypočutie na túto tému eh, nemeckých eh, nemeckých reparácií. Potom sú tu ešte témy z roku 1947, pán Čáky, a tu ide o Benešové dekréty. Ani tu ešte nie je všetko vyjasnené a keď e, tie záležitosti pretrvávajú dodnes, tak sa zdá, že ešte nie sú ukončené, uzavreté. No a možno sa nám niekedy podarí nájsť pozitívne riešenie pre tieto nemecké reparácie. Ja by som predložil návrh na adresu predsedníctva. Máme pomerne málo predkladateľov eh, petícií, ktorí prídu do výboru. 160 osôb je málo, prichádzajú z finančných dôvodov alebo nemajú dostatok peniazy, aby sa sem dostali. Ide o teda nezamestnanosť, eh, chudobní ľudia. Takže možno by sme mohli zvážiť, či by sme vďaka našej technike eh, mohli prepojiť eh, týchto ľudí k nám do miestnosti. No a potom by bolo možné, že by títo predkladatelia petícií prezentovali, boli, boli prítomní e, na, na základe videokonferencie. E, no a toto sú dôležité rozhodnutia. No a v takom prípade by sme mali možno lepšiu účasť predkladateľov petícií. Potom ďalší bod. Náš výbor je výborom, ktorý otvára tieto témy a komisia potom rozhodne, či e, nemusia byť e, e, spustené konania pre porušenia. Zohľadním aj pripomienky kolegyne a uvidíme, aké dostaneme pozmeňovacie návrhy, čiže myslím, že pri tých najdôležitejších témach sa zhodneme a čo sa týka nemeckých reparácií, tak tu ma ani výbor nepríjme k tomu, aby som zmenil názor z historického hľadiska táto otázka je otvorená, až kým Európsky parlament to nevyrieši. Ďakujem pekne, pán Marias. Ďakujem pekne za váš príspevok a ďakujem pekne všetkým, ktorí, sa, ktorí prispeli k diskuzii. Takže tento bod môžeme uzatvoriť tým, že budeme o tom potom hlasovať. Dámy a páni, ostane posledný bod dnešného rokovania a to je ústná správa z mojej strany e, misie na e, ostrove Cyprus v Larnake. Budem veľmi stručný. E, chcem sa poďakovať všetkým sekretariátu, e, našim odborníkom, poradcom, ako aj miestnym našim spolupracovníkom e, na Cypre Práca bola, cesta bola organizovaná veľmi dobre. E, chcem sa poďakovať aj kolegom. E, tvorili sme skutočne spoločný a dobrý tím. Boli tam dva problémy. Prvý problém je e, port, to znamená e, Larnake je zhruba 1600 metrová pláž, je to turistické centrum a vedľa toho je port, ktorý sa používa aj na priemyselné účely. A e, bol tam, ale je tam evidentný problém, že tam nebola diskúzia medzi mestom a vedením e, tohto portu a nebola diskúzia medzi portom, vedením portu a občanmi. Takže občania právom napísali e, petíciu, majú obavy, že tam používajú aj, alebo vylodia niekedy aj e, látky, ktoré môžu byť zdravo, zdraviu škodlivé. Myslím, že sme e, celú situáciu v Larnake zvládli serióznym spôsobom. Bolo veľmi dobre vidieť, keď, alebo zaujímavé vidieť, keď na druhý deň sme boli v Nikózii, v hlavnom meste, ako jednotlivé ministerstva mali rovna, rôzne názory na ten istý problém. Takže je evidentný, že tam nefunguje veľmi dobrá koordinácia medzi jednotlivými ministerstvami Eh, ak shrniem možné riešenie, ministerstvo eh, hospodárstva v súlade eh, so stanoviskom ministerstva vnútra nás informovalo o tom, že sa pripravuje výstavba ďalšieho portu a tam budú obhospodariť E, prípadné nebezpečné chemikálie a tento port ostane len na turistické účely. Myslím si, že to by mohlo byť riešenie. Zdá sa, že to je prijateľné aj pre mesto, aj pre občanov. E, e, druhý problém bol v blízkosti e, Larnaky priemyselný park, e, kde občania majú obavy že sa tam používajú tiež nebezpečné chemikálie. Keď sme tam boli, žiadne náznaky tohto sme nevideli, ale samozrejme musíme uznať aj obavy občanov, takže tam tiež dáme e, odporúčania e, v tom zmysle, aby e, sa dodržiavali prísne licencie, ktoré vydáva ministerstvo hospodárstva. Ministerstvo hospodárstva nás v Nikózii ubezpečovalo, že nebude vydávať licencie pre nebezpečné chemikálie. Takže toto je zhruba e, výsledok našej cesty. Myslím si, že to bolo dobré, pretože pán primátor Larnaky sa vyjadril, že prvýkrát sa stretol s vedením portu na, za našej účasti. To znamená, evidentne tam nebol dialog medzi nimi. A to nie je šťastné. E, mm, chcem sa ešte raz poďakovať e, našim spolupracovníkom. E, materiál sa pripravuje pre blízku, blízku budúcnosť a pravdepodobne ešte v tomto roku, najneskôršie v decembri, budeme môcť o tom hlasovať. Ďakujem pekne. Chcem sa opýtať kolegov, či niekto má otázky, respektíve pripomienky k tomu. Nie je tomu tak. Veľmi pekne ďakujem, takže prajem vám. Áno? Please. Eh, no, Ďakujem veľmi pekne. Ja som sa len chcela pripojiť eh, k tomu blahoprianiu. Zdá sa mi, že tá, tá misia bola veľmi úspešná. Chcela som poďakovať Natáliu sekretariátu. Fantastická organizácia, vynikajúca, vynikajúca cesta na Cyprus. Eh, mm, tá organizácia bola skrátka vynikajúca. Naozaj, naozaj, naozaj jedna z najlepších misií návštev, ktorú na ktoré som sa zúčastnila. Myslím, že všetci sme sa už vyjadrili. Um, Áno, bola realizovaná dopadová štúdia zo strany samotného podniku, ktorý bude robiť prieskum. Hovorilo sa o chybajúcej komunikácii. Um, ich, ich verzie boli, boli v rozpore, čiže chyba, chyba komunikácie, ale samozrejme my, my ešte raz gratulujem, myslím, že tá návšteva bola vynikajúca. Ďakujem pekne. Ešte niekto? Ďakujem. Takže pokončíme e, dobenejšie rokovanie. Prajem vám dobrú chuť k obedu. Pokračujeme o pol tretej 14.30. Ďakujem.